plenárnym zasadnutím. Ide o nadviazanie na plénum odročené 17. februára 2011. Zápisnice z minulého sednutia máte k dispozícii. Hlási sa niekto o slovoch v tejto zápisnici? Nie, takže zápisnica je schválená. Dovolte mi poinformovať vás o troch veciach. Po prvé, písomné vyhlásenie 81 lomeno 2010 získalo potrebný počet podpisov a stalo sa teda textom schváleným Európskym parlamentom. Toto vyhlásenie sa týka unilaterálneho obnovenia vízovej povinnosti zo strany Kanady voči občanom Českej republiky. Európsky parlament